Teraz by sme prešli k návrhu uznesenia v nadväznosti na slobodu tlače v Kenii. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa a demokraciu, toto samozrejme sa neodzrkadľuje ideálnym spôsobom v takejto spoločnosti, kde sú mediálni baróni, ako aj vlády a politické strany do toho zasahujú. Je to naozaj veľmi prominentné v niektorých západných krajinách, Ehm, nevynímajúc eh, eh, Spojené štáty americké a niektoré iné členské štáty EÚ. Ale pokiaľ ide o takúto legislatívu, médiá v našich spoločnostiach ehm, majú eh, teoreticky ochranu v práve a podľa možnosti by mali fungovať tak slobodne, ako je to len možné. Čo je úplne v protiklade s keňskou vládou, ktorá ehm, zaviedla legislatívne opatrenia, ktoré sa dajú využívať na E, prenasledovanie novinárov. A práve preto žiadame e, kenské orgány, aby túto legislatívu odvolalo, aby mohli naozaj novinári podľa možnosti čo najdemokratickejšie fungovať. Kenská vláda musí pochopiť a akceptovať to, že vlastne akceptovanie tlače je zásadne dôležité, pretože takým spôsobom sa zlepšujú životné podmienky ich občanov a Skutočne eh, by sme boli radi, keby sa toto nevnímalo ako nejaké zasahovanie na vnútorných, do vnútorných vecí Keny, ale skôr ako priateľská rada. A bolo by rozumné, keby opätovne zvážili to, čo doteraz urobili. Ďakujem vám veľmi pekne. Pani Geringer, máte dve minúty. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Kenia sa dostala do veľmi vážnej politickej krízy. Pán prezident Kimbaki sa vlastne e, postavil proti slobode prejavu a slobode tlače. A um, samozrejme, že 2. januára nedávno podporil úpravu eh, tzv. zákona o komunikáciách a na základe tohto zákona je možné zrušiť televízne eh, spoločnosti, rozhlasové spoločnosti a eh, zabrániť novinárom v tom, aby publikovali. Toto je samozrejme vnímané ako akt cenzorstva zo strany vlády. Okrem toho samozrejme vláda spolu so súčasným predsedom vlády a príjma iné opatrenia, to znamená, že táto kríza sa stále viac a viac prehlbuje a stáva sa stále vážnejšou. Takže Európska únia e, sa jednoducho nemôže tváriť tak, že nič nevidí. A práve preto vítame ubezpečenie zo strany prezidenta, že e, sa bude revidovať e, táto legislatívna norma tak aby to prijala spoločnosť a ostatné krajiny. Samozrejme, že EÚ bude podporovať e, takéto iniciatívy a bude sa snažiť obhajovať hodnoty e, občianskej spoločnosti. Samozrejme, že orgány sa snažia e, v súčasnosti by sa mali snažiť znormalizovať situáciu v tejto krajine. Zriadujú momentálne špeciálny výbor a vlastne tento výbor by mal vyšetriť celú situáciu, ktorá vznikla minulý rok. Tento výbor by mal e, pomôcť e, pri normalizácii tejto situácie a zabrániť ďalším katastrofám, e, ktoré hrozia tejto krajine. Ďakujeme pekne. Pán Berg, ďakujem pekne. To, že pán Kibaki podpísal túto novelu komunikačného zákona, toto obmedzuje právo na prejav podľa rôznych medzinárodných dohovorov, či už celosvetových alebo afrických. Toto dá informačnému ministrovi obrovské kompetencie, pokiaľ ide o cenzúru médií, ak tieto teda podľa neho sú hrozbou pre národnú bezpečnosť. Ten štát má možnosť e, kontrolovať obsahy, ktoré sa budú nejakým spôsobom publikovať. Pán e, Kibaki sa však rozhodol e, novelizovať e, tento komunikačný zákon. Sloboda prejavu je základným ľudským e, právom podľa článku 19 e, e, Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ja preto vyzývam vládu v Kenii, aby začali konzultáciu s všetkými aktérmi, aby začali konzultácie o lepšej úprave tak, aby nesovali do slobody prejavu, aby dodržiavali teda univerzálnu deklaráciu ľudských práv. Dovolte mi zdôrazniť potrebu venovať sa Eh, teda eh, tej beztrestnosti v Keni Tanelej pretrváva, pretrváva. Ja teda eh, vyzývam prezidenta, aby umožnil medzinárodným pozorovateľom a súdcom, aby vyšetrili tieto zločiny z decembra 2007. Ďakujem. Merci. Ďakujeme, pán Mejer, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Kenia má za sebou násilnú minulosť. Po druhej svetovej eh, vojne eh, sa pomaly v Európe akceptovalo, že eh, krajiny Afriky musia nadobudnúť svoju nezávislosť, že sa tomu nevyhneme. Zimbabwe a Kenia však neboli týmto nebolo umožnené, boli tam obrovské koloniálne, koloniálne záujmy. Na rozdiel od e, iných krajín západnej Afriky, e, tá nezávislosť nevznikla mierovou cestou, ale práve naopak e, násilím a bojom. Toto je zdrojom tej atmosféry násilia a zastrašovania. A toto celé viedlo k tomu, že iba jeden z kmeňov je dominantný a potláča všetky ostatné. Pri minulých voľbách sa znova ukázalo, že Kikuju sa nemôže stať prezidentom, ani keď e, za hlasuje väčšina. Opozičný kandidát je teraz premiérom vďaka e, kompromisu a vďaka tomu sa podarilo etablovať mier. V Zimbabve e, však bol uzavretý podobný kompromis, tam bol odsudený a v Kenii sa to naopak víta. Keňa na západe bola dlho vnímaná ako obrovský úspech, sloboda pre e, podniky, hospodársky blahobyt, turizmus, e, zahraničné investície a tak ďalej. Teraz však už Kenia nie je takouto e, úspešnou krajinou. Chýbajú tam potraviny. Čo to spôsobilo? Spôsobuje to najmä to, že prezident veľkú časť polnohospodárskej pôdy e, dal do prenajmu e, Kataru a mnohé ďalšie opatrenia e, dal zrealizovať bez toho, aby konzultoval premiéra. Tento kompromis je teraz ohrozený. a k prezidentovi umožníme, aby e, obchádzal e, premiéra a aby e, tiež obmedzoval slobodu prejavu a tlače. Dobre, teraz pán Tenok na minútu. Ďakujem pekne. Táto krajina bola do minula, bola donedávna jednou z najdemokratickejších krajín, tak bola aspoň vnímaná. Pán Kivaki si musí uvedomiť, že že politická stabilita a sloboda prejavu sa navzájom podporujú. Sloboda prejavu, táto reštrikcia je naozaj negatívnou pre takúto krajinu. Krajinu muža, ktorý slúbil transparentnosť a otvorenosť pri svojom nástupe do úradu. Bohužiaľ, mnohí politici na vysokých priečkách v Keni e, zatiaľ sú, tak povediať, s hrubokoštami, e, ale zase, že už nezvládajú e, slobodnú, slobodnú tlač. Ja dúfam, že pán Kibaki zmení svoj názor, že si nami nechá poradiť poradiť. Takže Kenia pôjde cestou slobodnej spoločnosti a e, koaličnej e, dohody. E, tiež si myslím, že Kenia potrebuje silné vodcovstvo, pretože je v veľmi nestabilnom regióne. Preto by som požiadal prezidenta, aby prehodnotil ustanovenia tohto zákona. ODM, táto strana a pán Odinga sú proti tejto legislatíve. Preto je to veľmi podstatné pre stabilitu vlády aby e, sa to nestalo e, takým jablkom sváru do budúcna. Pani Stile, nech sa páči, tiež na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi potešená e, touto možnosťou hovoriť o tomto spoločnom návrhu uznesenia, pokiaľ ide o slobodu tlače v Kenii. Pred niekoľkými rokmi som bola veľmi sklamaná tým, že po prezidentských voľbách, po rôznych zrážkach zabíjania viac ako Um, tisíc ľudí a um, potom, ako ostalo viac ako 350 tisíc ľudí bez prístrešia, že tie, toto násilie by sa skutočne um, malo napraviť a mala by tu sa nastoliť nejaká spravodlivosť. V tomto kontexte sú to veľmi zlé správy, že e, v piatok 2. januára pán prezident Kibaki e, podpísal e, zákon o komunikáciách, respektíve jeho úpravu. Toto je zákon, ktorý vlastne sa vysmieva v slobode tlače a slobode vyjadrovania sa dve časti tohto zákonu e, celkom jasne zavádzajú priame cenzorstvo zo strany vlády. E, podľa e, oceku 88, respektíve paragrafu 88, môže vláda zavrieť také médiá, ktoré sa považujú za hrozbu a samozrejme, že ďalší paragraf hovorí o tom, že je možné regulovať obsah, pokiaľ ide o elektronické, ako aj tlačené médiá. E, samozrejme, že proti tomuto sa postavili ehm, novinári a celé ODM, ale e, zdá sa, že e, pokiaľ ide o túto veľkú koalíciu, sotva sa tomuto venuje pozornosť. A práve preto sme za to, aby sa zrevidoval tento zákon a aby sa znovu nastolila sloboda tlače a médií. Veľmi pekne ďakujeme. Pani Tomaševská, jedna minúta, nech sa páči. Vážený pán predseda, Ako bývalá členka eh, hnutia Solidarnosť v Polsku veľmi dobre viem, že čo je to boj za demokraciu. Keňská vláda ratifikovala um, všeplatnú chartu ľudských práv, vrátanie africkej charty uh, ľudských práv a národov. Hovorí sa tam o slobode prejavu a teraz si uvedomujeme, že Západoafrické združenie novinárov takisto očakáva istú zmenu, pokiaľ ide o toto rozhodnutie. A my v to tiež dúfame. Dúfame v to, že tento zákon, ktorým sa riadia médiá v Kenii, nebude zmenený takým spôsobom, že bude poškodzovať a porušovať e, slobodu tlače. A práve preto vyzývame, aby e, kenská vláda zrušila e, zavedenie takéhoto cenzorstva zo strany vlády. Dúfame, že budú rešpektovať aj práva menšín, národnostných menšín, ako aj náboženských menšín, pretože tisícky ľudí v období po voľbách prišli o o životy a mnohé tisícky ľudí museli opustiť svoje domovy. Dúfame, že tí ľudia ktorí za toto všetko zodpovedajú, budú postavení pred spravodlivosť. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Zivka, Zvievka, vážené dámy a páni, ďakujem vám, pán predseda, za slovo. I keď je pravdou, že niektoré súkromné keňské médiá sa zúčastňovali pri šírení takýchto negatívnych emócií a provokovali vlastne násilie. Nemáme nejaký dôvod, prečo by eh, malo, eh, mal, sa malo začať eh, s cenzorstvom, pretože tu ide o útok na základy demokracie. Toto je zákon, ktorý odhlasovalo 25 ľudí, pričom v parlamente ich sedí vyše 200. A je to ešte o to horšia situácia, lebo v Kenii tento systém tlača médií bol jeden z najlepších v celej Afrike a teraz všetko sa vlastne rozkladá a dá sa povedať, že všetko vlastne smeruje proti slobode a prejavu a tlače. Pokiaľ ide o odsek 26, ten v podstate e, môže v konečnom dôsledku e, pôsobiť e, práve proti týmto eh, ľuďom. Vážení eh, kolegovia, prečo nám záleží na slobode tlače v Kenii? Prečo vlastne diskutujeme o eh, tejto veci ako o naliehavej záležitosti, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, pretože je to vlastne univerzálne vyhlásenie o ľudských právach a článok 19. A Kenia podpísala, je signatárom tohto, tejto charty a práve preto by sa mala vlastne pridržiavať toho, čo podpísala. Približne pred rokom po prezidentských voľbách prišlo k obrovským demonstráciám, k etnickým konfliktom, pri ktorých prišlo o život viac ako tisíc ľudí a desiatky tisícov ľudí e, prišli o e, svoje e, domovy. A práve z toho dôvodu kenská vláda a pán prezident Kibaki by mal rešpektovať e, svoje záväzky a ľudské práva, to znamená slobodu zhromažďovania sa, slobodu e, tlače a prirodzene, že by nemali byť beztrestné isté veci, ktoré sa odohrali. Pán Mataj. Nech sa páči. Pokiaľ ide o slobodu tlači e, v jednotlivých krajinách, chcel by som využiť túto príležitosť a informovať parlament, že izraelské jednotky e, zbombardovali OS, budovy OSN a všetka táto humanitná e, pomoc, ktorú tam posielalo EU, e, bola zničená. Takisto to boli kancelárie Reutersu a iné kancelárie medzinárodných novinárov v Gaze. A zdieľam e, také stanovisko, že pán Bangitari, ktorý je v súčasnosti v podstate e, v, e, na navšteve na Blízkom východe, je absolútne zúri, pokiaľ ide o izraelské orgány. Ďakujeme pán Macakis za toto vyhlásenie. Keď ste požiadali o to, že chcete pohovoriť, tak ste mali hovoriť tejto téme, o ktorej hovoríme a ide o slobodu tlače v Kenii. Samozrejme. Ale samozrejme to, o čo ste eh, práve hovorili, to je niečo mimoriadné. Naše uznesenie o tlačovej slobode v Kenii prichádza v naozaj primeranom okamihu, pretože hovoríme o ľudských právach a o tom, čo sa stane, keď sú obmedzované diktatúrou. Myslím si, že toto sa týka vnútorných záležitostí krajiny, ale týka sa to aj nás. Pán Odinga aj Kibaki musia niečo robiť a my musíme takisto vyhlásiť, že potrebujeme proces demokratizácie. Ďakujem, pán Liskievič. Pán predsedajúci, počas komunizmu v Poľsku, ale aj v iných krajinách Mnohé knihy hovorili, že ten, kto rozširuje informácie, ktoré by narušovali verejný poriadok, bude potrestaný. Takáto tradícia bola veľmi užitočná pre vládu a takisto tým zastrašovali jednotlivcov aj tlač. Teraz vidíme, že niečo podobné sa deje v prípade Kene takéto e, cenzurovanie nemôže nikto obhajovať a takéto argumenty nemôžeme používať, nemôžeme hovoriť, že tlač musí byť niekým vedená, usmerňovaná, pretože ohrozuje mier e, v krajine. Mm. Ďakujem. A teraz pán komisár Špidla, ktorý bude reagovať. Vážený pán predsedajúci, pán, dámy a páni. Na začiatok by som chcel povedať, že sloboda prejavu televízie aj rádia je jedným z pilierov, na ktorých spočíva európska hodnota. Európska únia. Je to kľúčová hodnota, ktorú nesmieme spochybňovať. Communication Act z roku 2008, ktorý 2.1.2009 sa v Kenii stal zákonom, obsahuje body, ktoré z nášho hľadiska môžu porušovať slobodu médií. Preto s uspokojením e, vnímame rozhodnutie pána Kibakyho zo 7. januára, e, v ktorom chce revidovať niektoré sporné časti tohto zákona. Tešíme sa, že pán Kibaki poveril ministra pre informácia najvyššieho štátneho zástupca, aby sa zišli so zástupcami médií a aby predniesli zmeny, návrhy zmien tohto zákona, aby sa odstránili obavy Sloboda prejavu a tlače patria do správy veci verejných v najširšom slova zmysle, ktorá je sama stredom stratégie rozvoja Európskej únie. Domnievam sa, že slobodná a zodpovedná tlač je predpokladom demokracie a právneho štátu a tie sú neoddeliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja. Iba v rámci dialógu budú môcť média a keňská vláda prehlbovať vzájomné porozumenie a rešpekt. Európska komisia so záujmom očakáva výsledky rôznych rozhodnutí so zúčastnenými stranami, ktoré sa budú konať v Keni. Dúfam, že dotknuté strany sa dohodnú, pokiaľ ide o odporúčania návrhov zmien zákona o médiách. Pokiaľ ide o násilie, ktoré nasledovalo po voľbách, komisia víta správu vyšetrovacej komisie, Bakyho správu o tomto násilí a oceňuje takisto záväzok keňskej vlády odporúčať túto správu e, vrátanie ustanovenia mimoriadného tribunálu, ktorý zaistí, že osoby, ktoré zodpovedajú za to, to násilie, sa budú aj zodpovedať zo svojich činov. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Rozprava je ukončená. Takže budeme hlasovať o Iráne Širin Ebadiova. návrhy odovzdalo 6 politických skupín. Tým sa nahradzajú ostatné texty, žiadne pozmenujúce návrhy, takže hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté.